Dear colleagues, welcome to this. Vážení kolegovia, vítam vás na zasadnutí výboru vzhľadom na eh, hlasovanie eh, na plenárke. Museli sme trošku upraviť náš program a začíname aj toto zasadnutie pol hodinu neskôr, než sme plánovali, čo znamená, že už teraz nás tlačí čas, to znamená, že budeme musieť byť veľmi disciplinovaní. Bola by som rada, keby sme prijali návrh programu a chcem zdôrazniť, že bod 13 bol zrušený, pretože predkladateľka petície oznámila, že stiahuje svoju petúciu, takže môžeme prijať program. Ďakujem. Teraz eh, schválenie zápisnice zo 14. júla. Ak nie sú námietky, môžeme zápisnicu prijať. Mám niekoľko oznámení. Informovali ma, že nie je tu malcké tlmočenie počas dopoludnia, ale popoludní bude aj tlmočenie do malčtiny. Ale ja viem, že všetci malckí a členovia sú mimoriadne zdatní v angličtine, tak to určite pre nich nebude predstavať problém. Členovia sa dnes stretnú aj s dvomi novými kolegami. E, Rita Dianes e, v sekretariate, teda kolegyňa Rita Dianes. Rita je vyslaná expertka z Maďarska, pripojila sa k nám od septembra, je právnička a pracovala v parlamente na ministerstve zahraničných vecí, obchodu v Maďarsku a máme pani medzi nami aj pani Nikoletu Petreu, asistentku z Rumúnska, prišla z komisie do sekretariátu PETY a tiež začala pracovať v septembri. Takže blahoželám a blahoželám nám aj vám dvom. Obidve vás srdečne vítam a tešíme sa na úzkú spoluprácu s vami v budúcnosti. Bod 5, to sú rôzne otázky. Pozerám sa, či kolegovia majú nejaké poznámky. Myslím, že bol niekto, kto chcel niečo povedať k tomuto bodu. Neviem, kto to bol. Nevidím vaše meno, nevidím menovku, ale nech sa páči, máte slovo. Thank you, madam. Uh, Ďakujem za slovo. Som Janoš Vojčechovský. Som náhradníkom v tomto výbore. Pani predsednička, povedali mi, že koordinátori rozhodli uzatvoriť petíciu k Smolensku ktorá bola iniciovaná pani Kochanovskou a pani Wasserman. Je mi veľmi ľúto, že sa tak udialo. Je to skutočne pre mňa ťažká situácia. Je to takej zásadnej dôležitosti vec. Možno, že sa mohlo toto rozhodnutie udiať iba na úrovni výboru, ale interpretovalo sa to ako poľská interná záležitosť lenže to je vec zásadnej dôležitosti. Netýka sa len Polska, týka sa aj Holandska, ktoré sa nedávno ocitlo v podobnej situácii. Otázka znie, či sa členské štáty môžu spoľahnúť na pomoc Európskej únie, ak sa udeje katastrofa mimo územia daného štátu. Členské štáty musia konať samé a nespoliehať sa na pomoc a preto sa spolahli na túto petíciu a mohla, mohlo sa ňou určiť, či sa členské štáty môžu spolahnuť na solidaritu Európskej únie. To sú základné veci, ktoré táto petícia rieši. Pomoc pri zachovaní a zhromaždení materiálnych dôkazov nevyhnutných pre vyšetrovanie ako napríklad časti lietadla a čierna skrinka, to, je, to sú hmotné materiálne dôkazy. Bez nich nemôže byť vyšetrovanie uzavreté. Poľsko jednoducho bolo nechané na pospas bez pomoci. Nie je to politická záležitosť, nemala by byť politizovaná. Poľské úrady sa obratili na ruské úrady mnohokrát a žiadali ich, aby im poslali dôkazy späť do Polska a márne. Naše apely neboli vypočuté a keby nám bola pomohla Európska únia, možno by situácia bola bývala iná. Dúfam, že sa takáto tragédia nebude opakovať, ale nedá sa to vylúčiť. Preto si myslím, že naši občania majú skutočne záujem dozvedieť sa, či sa môžu alebo nemôžu spoliehať na Európsku úniu. Je mi ľúto, že sa táto petícia nebrala vážne, pretože skutočne má veľkú dôležitosť. A poslednú vec, ktorú chcem dodať, je, že mám konkrétny návrh. Rozhodnutie koordinátorov by malo byť ešte raz rozanalizované a možno by sme mali sa skontaktovať s polskými úradmi a požiadať ich, či dokážu ďalej pokračovať bez asistencie Európskeho parlamentu alebo komisie. Možno by bolo dobre najprv zistiť, či polská vláda potrebuje takúto pomoc, aby vôbec sa dostala k týmto materiálnym dôkazom. Chcela som poukázať na to, že na stretnutí koordinátorov padlo jedno myselné rozhodnutie. Rečnička je prerušená hlasom zo sály, ktoré tlmočníci nepočujú. Pán Marius povedal, Štyrikrát som upozorňoval, a že to rozhodnutie nebolo jednomyselné. Predsednička, bolo to väčšinové rozhodnutie, že budeme konať týmto spôsobom. Rozhodli sme sa, že táto petícia je prípustná, hoci sme si, a hoci sme si vedomi, že táto petícia má vysokú záväžnosť, nezistili sme žiadne okolnosti havárie lietadla v Smolensku, ktoré by e, mohol parlament pomôcť objasniť. A takisto sme zvážili ešte iné petície, ktoré sa tohto týkali a tie sa, o tých sa rozhodlo podobne, preto aj táto petícia sa musí riešiť týmto spôsobom. Väčšina, väčšina koordinátorov sa rozhodla, že sa uzatvára táto petícia, nedá sa opätovne otvoriť. Teraz, keď je celý výbor prítomný, jednoducho sme si poznamenali to, čo ste povedali, ale rozhodnutie koordinátorov platí a tým sa táto diskusia končí. Je niekto, sa chce ešte ujať slova? Nech sa páči, páči pán Marius, máte slovo. Zvyčajne rozhodnutia, ktoré príjmu koordinátori, sú za zatvorenými dverami buď vznikne zápisnica, alebo si ľudia jednoducho vypočujú výsledky. My sme informovali výbor, že táto záležitosť sa týka Európskej únie, že je to súčasťou oblasti zodpovednosti výboru pre petície v Európskom parlamente, pretože sa týka záležitosti e, vzdušnej bezpečnosti, leteckej bezpečnosti. Je to záležitosť Eh, medzinárodných zahraničných vzťahov medzi členskými štátmi EÚ a ďalej vzťahov EÚ a tretích krajín. Relevantné to je aj v súvislosti s právami európskych občanov, uni- občanov únie. Poľskí občania sú občania únie a majú preto práva aj v tomto prípade. Žiadame dve veci. Žiadali sme, aby ste považovali túto petíciu za prípustnú, pretože predchádzajúce rozhodnutie výboru bolo nesprávne. Alebo aby ste aspoň odložili diskusiu o tejto téme, pretože je to mimoriadne závažná vec pre Polsko, najmä v súčasnom časovom období. Práve preto predsednička, ja som otvorila toto zasadnutie a povedala som vďaka špecifickým okolnostiam dnešného dňa a hlasovaniu, ktoré sme museli mať na plenárke, jednoducho sa nedá venovať viac času tejto téme. Už sa koordinátori k tejto téme vyjadrili. Žiadate e, o slovo k tej istej veci? Mohli by ste, prosím, za 30 sekúnd povedať, čo máte na srdci? Pani predsednička, ja by som chcel vyjadriť pochybnosť. Prečo mám byť na zasadnutí tohto výboru, ak takúto zásadnú dôležitosť som nemohol, eh, byť, nemohol som byť prítomný na zasadnutí koordinátorov, takže musím byť prítomný teraz a chcem sa vyjadriť za všetkých ľudí v Poľsku. Eh, táto záležitosť sa diskutuje vo verejnosti a tento výbor prijal chybné rozhodnutie. Ja pokladám toto rozhodnutie za chybné a teraz má každé ďalšie rozhodnutie byť rovnako chybné. Takto sa to má vyvozovať. Je to veľmi dôležitá vec a skutočne toto zachádzanie s touto petíciou podkopáva eh, dôveryhodnosť tohto výboru. Ďakujem za vašu poznámku, hovorí predsedníčka. Musíme ukončiť túto diskusiu a teraz začíname hlasovať. Vložte prosím hlasovacie kartičky do hlasovacích zariadení. It's, it's actually the draft motion for resolution on mortgage legislation and... Ide tu o návrh eh, k uzneseniu právnej norme o hypotékach a finančných nástrojoch v Španielsku. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. Ešte stále môžete hlasovať. A teraz, keď každý odhlasoval, hlasovanie končí. And it has been. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmienujúci návrh 4. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Overíme si to. Pozmienujúci návrh 4. Hlasujte, prosím. A končíme hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že tento si musíme overiť, či je zamietnutý alebo nie. Hlasujte, prosím, koniec hlasovania. Bol schválený. Prosím, zdvíhajte vyššie ruky. Pozmeňujúci článok, e, návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 9 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Chcete to overiť? Overujeme si pozmenujúci návrh 11. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končí. Bol zamietnutý. Pozmenujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Dobre, overíme si. Hlasovanie končí. Zamietnutý. Kompromisné pozmeňujúce návrhy jednotka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že bol zamietnutý, ale overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválený. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 14. Je bezpredmetný. Je, je to bezpredmetné. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že treba to overiť elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 17. Za. Proti. Zdržiavajú sa hlasovania. Mne sa zdá, že je zamietnutý. Osemnáctka v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Aj tretia časť je zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 19 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. Druhá časť, overíme prvú časť. Overujeme prvú časť pozmeňujúceho návrhu 19. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Bol schválený. Prvá časť bola schválená. A teraz druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zdá sa, že tá istá väčšina a schválená aj druhá časť. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis dvojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmenujúci 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Overíme si to elektronicky. 23. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Dobre, že sme si to overili. Pozmenujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Overíme si aj tento. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Overíme si to. Hlasujte prosím, o verovacie hlasovanie k 29. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci 35 za, proti, zdržiava sa hlasovania, schválený. 36 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. 37 za, proti, Zase sa zdržiava hlasovania, schválený. 38 za, Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmenujúci 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Overíme si ho. 41. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. 41. bola schválená. 42. za. Proti. Zdržiavajú sa hlasovania. Zamietnutý. 43 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania zamietnutí. Pozmeňujúci 44 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania schválený. 45 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania schválená. 46 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania, schválená. 47 za, 47 za, ktorý chcete overiť? 46? Áno, 46 overíme elektronicky. Hlasujte prosím. Hlasovanie končím. A schválený. 47. Za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Schválená. 48. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 49. Za proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 50 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 51 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 52 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Asi si ju overíme, lebo ste nedvíhali ruky poriadne. 52. Hlasujte elektronicky, prosím. Koniec hlasovania. 52. bola zamietnutá. 53. To je za? To je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 54. Za? 54 je v dvoch častiach. Za prvú časť, kto je za? Proti? Zdržiavajú sa? Prvá časť bola schválená. Druhá časť? Za? Proti? Zdržiavajú sa hlasovania? Bola zamietnutá. Overíme si druhú časť elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Druhá časť. 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 57. Chcete overiť 56 elektronicky? Hlasujte prosím elektronicky. Koniec hlasovania. 56 bola zamietnutá. 57 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 58, kto je za, proti, kto sa zdrže, zamietnutá. Overíme si 58. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválená. 59. Kto je za? Proti? Zdržiava sa hlasovania schválená. 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania schválená. 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania schválená. 62 v dvoch častiach. Hlasujeme za prvú časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. A druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 63 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 64 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 65 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 66. Chcete 65 overiť elektronicky? Dobre, overíme si 65. Začnite hlasovať, prosím. Hlasovanie končí. Zamietnutá. 66 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutá. 67. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Overíme si ju. 67. Končím hlasovanie. Zamietnutá. 68 teraz. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že to musíme overiť. Elektronicky začíname hlasovať. A končím hlasovanie. Bola schválená. Pozmejúci návrh 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuto. Overíme. 70 overíme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Prijata. Prepačte, opravuje sa predsednička. Prijata. 70 je prijata. Schválená. Teraz 71, kto je za? Kto je proti? To sa zdržiava hlasovania? Schválená. Chcete si to overiť? Dobre, hlasujte prosím elektronicky. Končíme hlasovanie. 71 bola schválená. 72 za, proti, to sa zdržiava hlasovania, schválená. 73, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 74. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 75. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. A teraz záverečné hlasovanie e, elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. A tento dokument bol schválený. Okay, so now this, this, uh, this result goes to... Tento výsledok pôjde na konferenciu predsedov a potom nastane rozhodnutie, či to bude schválené na plenárku alebo nie. Ale a aspoň sme teraz e, urobili to hlasovanie, ku ktorému sme sa zaviazali. So, we, let's move on to item 8. Pristúpime k bodu 8. Výročná správa o činnosti výboru pre petície v roku 2014. <clears throat> Pani e, Lidia Geringer Oldenberg je spravodajkyňa. E, máte teraz priestor na veľmi stručné vyjadrenie. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, ja by som rada povedala niekoľko slov o návrhu správy, ktorý bude vlastne e, správou o e, práci výboru pre petície v roku 2014. Aby pani Geringer sa mohla vyjadriť, e, tak musíte sa buď usadiť alebo odísť z miestnosti okamžite, hovorí predsedajúca. Lidia, máš opäť slovo. Ďakujem veľmi pekne. Máme e, niekoľko veľmi zaujímavých štatistík, ktoré sa týkajú práce e, výboru pre petície v roku 2014. Došlo e, k 6-percentnému poklesu v počte petícií v porovnaní s rokom 2013 toto, túto zmenu si interpretujeme takýmto následovným spôsobom. Poprvýkrát e, za mnohé roky došlo k poklesu počtu petícií a to ukazuje podľa nášho názoru, že autory petícií vedia presnejšie, čo môže byť témou petície. Okrem toho, občania si stále viac a viac uvedomujú fakt, že sa e, môžu obrátiť na výbor pety a čas, ktorý potrebuje e, náš výbor na vyriešenie jednej petície, sa skrátil. To je dôležité. Zvyčajne sa petícia vyrieši e, v rámci jedného roka, v rámci toho istého roka. To je veľká väčšina prípadov. A to je naozaj novinka, je to veľký úspech, lebo v predchádzajúcich e, rokoch tie petície niekedy trvali aj 3, 4, 5 rokov. Jednoročné vybavenie bola výnimka. Dnes e, niektoré konania sú vynimočne dlhé, ale to sa týka len veľmi obmedzeného počtu prípadov. Všetci si uvedomujeme fakt, že petície sú veľmi dôležitým nástrojom. Na základe nich si zákonodarcovia uvedomujú, že sú chyby a nezrovnalosti pri implementácii zákonov. Takisto nám to umožňuje lepšie harmonizovať e, zákony v prospech našich občanov. Takisto by sme mali poznamenať, že vznikol nový webový portál. Tento nový e, elektronický nástroj funguje od roku 2014, od novembra. Je to nová online platforma, ktorá funguje vynikajúcu. Ako sa ukázalo už v správe, ktorú som analyzovala. Prístup je teraz jednoduchší, monitorovanie pokroku a, a postupu jednotlivých petícií um, je jednoduchšie a takisto je možné komunikovať. Petičníci medzi sebou uh, môžu ostať v kontakte a komunikovať cez tento portál. Spolupracovali sme úzko aj s ombudsman, o, ombudsmankou. Pani Miriole Reri bola znovu zvolaná, uh, zvolená jej predchádzajúce obdobie bolo veľmi krátke, pretože vlastne iba nahradila svojho predchodcu a teraz bude mať plné obdobie a dúfam, že s ňou budeme spolupracovať tak efektívne, ako to bolo doteraz. Taktiež by som rada zdôraznila fakt, že spolupracujeme v praxi s národnými, eh, regionálnymi aj miestnymi orgánmi E, veľmi často petície, ktoré riešime, vyjadrujú hlas občanov, ktorí sa obracajú na parlament priamo, pretože na iných úrovniach orgány nepočúvali ich vyjadrenia a ich stiažnosti a preto my ako Európsky parlament kontaktujeme regionálnu a miestnú úroveň a vysvetľujeme im, v čom spočíva problém. Častokrát ten problém spočíva v komunikácii. Taktiež by som chcela povedať, že dôležitou súčasťou našej činnosti sú verejné vypočutia. Môže ich organizovať priamo náš výbor, ale často spolupracujeme aj s inými výbormi. To je veľmi užitočná možnosť, ako riešiť problémy. Ale v prvom rade e, toto prispieva k lepšej implementácii e, programu Solvit. Solvit, program Solvit e, fungoval dobre, efektívne a e, doteraz vlastne e, sa dosť zvýšilo povedomie medzi občanmi o tomto programe. Jeho využívanie sa zlepšilo, ale naďalej by sme mali ešte monitorovať tento program misie. Vy Výbor e, pre petície nezorganizoval v danom roku žiadne misie, pretože to bol volebný rok a preto v, polovici, v prvej polovici roka e, sme boli zanepráznení, končili sme vlastne prácu, e, ktorá začala predtým <clears throat> a v druhej polovici roka sa konali zakladajúce zasadnutia. Teraz máme väčší výbor, máme viacero, eh, máme viac členov a máme novú predsedničku. Ja v tomto výbore pracujem už 12 rokov a môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že moja správa zaznamenáva veľa zmien k lepšiemu a to je veľmi dobrá správa. Niektoré zaujímavé štatistiky by som chcela uviesť, ktoré sa uvádzajú v našej správe za rok 2014. Zaznamenal sa zásadný pokles v počte petícií, ktoré sme dostali e, a ktoré e, boli označené za prípustné. Minulý rok to bolo 40 v roku 2013 to bolo 40 viac a petície sú teraz riešené rýchlejšie. Nie len preto, že došlo k poklesu o asi 100, ale aj preto, že sa nám podarilo uzavrieť veľa petícií, ktoré ostávali otvorené celé roky. Tradične Španielsko je lídrom v počte petícií, to sa nemení, ani v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Potom nasleduje Nemecko, Taliansko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo. A na poslednom mieste je Estónsko spolu s Luxemburskom a toto sa takisto nezmenilo. A teraz niečo k témam, ktoré sa v petíciách riešia. Tu nie sú takisto žiadne novinky. Niektoré témy sú dôležitejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Napríklad e, justícia, spravodlivosť a životné prostredie, to sú dve najčastejšie témy, ale takisto vnútorný trh e, dostal viac petícií ako v roku 2013 a to isté platí pre zdravotníctvo, služby a dopravu. Taktiež by som rada zmienila niektoré zmeny jazykovej povahy. Jazyk, ktorý, ktorý dominuje, ale respektíve jazyky sú angličtina, nemčina, potom nasleduje španielčina a taliančina. Taktiež dostávame veľký počet e, petícií v iných národných jazykoch. 72 e, petícií sa predkladá v tých štyroch najväčších jazykoch, ktoré som vymenovala. Ďalšie zmeny sa týkajú metodológie, ktorú používame, e, ktorá sa používa pri predkladaní petícií. V predchádzajúcich rokoch sme dostávali väčšinu petícií na papieri, ale teraz e, Veľká väčšina prípadov sa predkladá v elektronickej forme na internete a to urychľuje postupy. Dúfam, že si prečítate celú správu, je veľmi zaujímavá a onedlho predložím moju vlastnú, vlastný návrh e, správy a potom môžete predkladať pozmenujúce návrhy. Ďakujem, Lídia, hovorí predsednička. Pokiaľ ide o časové lehoty, preskúmanie správy 15. október. Dovtedy sa všetci môžete zapojiť do diskusie s Lídiou, do výmeny názorov. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov 20. október, hlasovanie v našom výbore 3. decembra. A na plenárku to pôjde pravdepodobne v januári, ale to ešte nie je isté. Ďakujem. Tým sa dostávame k ďalšiemu bodu číslo 9. Je to petícia 2158 z roku 2014, predkladatelia Andrej Dolineasky a Viktor Negresku. Údajná diskriminácia rumúnskych občanov v iných členských štátoch, napríklad v Spojenom kráľovstve, v Taliansku a Španielsku. Petičníci, jeden z petičníkov je môj kolega Viktor Negresku a teraz mu odovzdám slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa vám poďakovať. Myslím, ďakujem aj sekretariatu za poradné hlasy. Poprvýkrát som tu vo výbore Pety, ale som veľmi rád, e, že vidím pracovať tento výbor. Je to skutočný demokratický orgán, ktorý počúva hlasy európskych občanov. Je to veľmi dobrá vec. Dobrý príklad toho, čo Európsky parlament môže dosiahnuť. Teraz budem hovoriť po rumúnsky, ak je to možné. Táto petícia bola predložená e, výboru petí na základe článku 227 zmluvy o fungovaní EÚ e a na základe článku 201 nariadenia o fungovaní Európskeho parlamentu. A takisto to predkladám e, spolu s pánom Dolineaským. 20 tisíc občanov Európskej únie poukazujú na to, že dochádza k diskriminácii a k nepriateľským komentárom voči ním, ku xenofóbnym komentárom voči ním v Európskej únii. Xenofóbia je e, výsledkom aj určitých politických procesov a tieto xenofóbne veci zaznievajú v mnohých štátoch EÚ a tým pádom sa tieto vyjadrenia aj stále viac a viac tolerujú. Existujú diskriminačné postupy, ktoré sa týkajú priamo občanov EÚ. Toto nám ukazuje, že to má aj a že to môže mať aj obrovské dopady, e, keď e, je povolené vyjadrovať sa rasisticky a to e, vidíme aj z histórie. A naša petícia chce poukázať na to, na akých princípoch stojí Európska únia, princíp rovnosti všetkých európskych občanov, ktorý majú právo na to, aby žili a pracovali v iných členských štátoch EÚ. To je predsa zakotvené aj v, základnej, v charte základných práv EÚ a zakazuje sa takisto diskriminácia na základe pôvodu, príslušnosti k etnicite a tak ďalej. To sú základné princípy Európskej únie. A tieto princípy musíme viac rešpektovať a nesmieme zabúdať na to, že keď základ je ehm, rozvyklaný, tak potom celá budova už nestojí na dobrých základoch. A netýka sa to iba Rumúnska, ale celej EÚ. Samozrejme, že prežívame hospodárskú krízu a e, je tu pokušenie obviňovať z problémov druhých a potom presne prichádza ksenofóbia. Ukazujeme e, a uvádzame tu jasné príklady diskriminácie, ku ktorým došlo pred kratším alebo dlhším časom lekárka v Spojenom kráľovstve napríklad bola napadnutá jedným e, pacientom. Pacient jej povedal, vy Rumúni nemôžete pracovať ako lekári. V roku 2014 Rumúni a Bulhári boli jediní občania EÚ, ktorí um, nedostali úvery na financovanie štúdia. V Taliansku je to tak, že Rumúni nemajú právo na transport na na základe toho, že sú e, občania Rumúnska vo Francúzsku, boli postavení pred súd, že e, preto, lebo ich e, telefóny boli príliš drahé na ich finančné pomery a ľudia sa domnievali, že si tieto telefóny nemôžu dovoliť zo svojich peňazí. Existuje ešte veľmi veľa ďalších príkladov z Nemecka, z Holandska, a toto nemôžeme tolerovať, toto nemôžeme brať ako bežné správanie. S kolegami sme už e, samozrejme sa zhodli na tom, že niektoré príklady sú už niekoľko rokov staré, nie sú aktuálne, ale nejde o dátum, ide o to, ako sa zaobchádzalo s týmito ľuďmi a ako sa cítili. Nemôžu e, byť a dostávať sa do takýchto situácií. Toto nie je iba názor jedného štátu, toto nie sú iba jednotlivé prípady, na ktoré musíme reagovať. E, musíme zabrániť, aby k týmto e, prípadom dochádzalo, pretože potom nastane reťazová reakcia, a potom sa takéto správanie začne šíriť. My sme všetci občania Európskej únie, všetci sme Európania. Naša petícia teraz získala e, približne 20 tisíc podpisov, je to veľmi veľa a to všetko z Botošan, e, z malého rumúnskeho mesta. Mnohé e, rodiny e, majú príbuzných, ktorí odišli do zahraničia a zažívajú diskrimináciu. A aj oni, keď žili v zahraničí, na vlastnej koži pocítili, čo to znamená byť Rumunom a ako sa s nimi zaobchádzalo. Samozrejme, všetky um, národnosti môžu mať problémy v zahraničí, ale musíme si uvedomiť, že všetci sme súčasťou Európy a aj my Rumúni prispievame k blahobytu, pracujeme ako lekári a v rôznych iných povolaniach platíme dane a tak ďalej. Produkujeme, zúčastňujeme sa na hospodárstve a to je úplne normálna vec. Rumúnsko si zasluhuje niečo lepšie, ale aj Európa si zasluhuje lepšie správanie. A preto musí byť naša petícia zohľadnená. Ukazuje sa v tejto petícii aj to, že Európa v súčasnosti nemá inštitucionálne mechanizmy na to, aby bojovala proti diskriminácii a xenofóbii. Neexistujú žiadne jasné postupy, procedúry na ukončenie xenofóbneho konania. Takéto niečo by mali robiť orgány členských štátov inštitucionálna diskriminácia je prvý krok k zakotveniu diskriminácie. Nemôžeme tolerovať, e, že členské štáty jednoducho umožňujú diskrimináciu niektorých občanov, pretože to sa postupne môže dostať do zákonov štátu a potom e, bude ohrozená celá európska integrácia. A preto vás vyzývam, kolegyne, kolegovia, aby ste Následovnú vec zohľadnili. Európsky parlament musí vydať uznesenie o tom, že je potrebné odsúdiť diskrimináciu Rumunov aj akýchkoľvek iných občanov. Čiže Európsky parlament sa musí jasne vyjadriť. Po druhé, žiadame, aby Európsky parlament sa obratil na Európsku komisiu, aby Európska komisia prešetrila tieto verejné diskriminačné konania proti Rumunom. A tretia vec, Európska komisia musí vytvoriť mechanizmy, aj Európsky parlament, ktorými by sa zabránilo eh, diskriminácii v členských štátoch, aby členské štáty už jednoducho nemohli trpieť diskrimináciu Rumunov eh, na vlastnom území. Ďakujem, dúfam, že podporíte našu petíciu. Ďakujem, hovorí predsednička. V mene tohto výboru vám chcem povedať, že veľmi, veľmi ľutujem, úprimne ľutujem, že k takýmto veciam dochádza. Je nám naozaj veľmi ľúto. Je to strašné, že takéto, k takémuto niečomu dochádza v Európskej únii. O takejto téme by sa nemalo ani len diskutovať ideálne. A e, tento výbor v každom prípade podporí akúkoľvek osobu, ktorá je diskriminovaná. Komisia mm, sekretariatu e, povedala, že nemá kompletnú odpoveď, takže komisia poskytne písomnú odpoveď bez zbytočných prieťahov. Ale teraz sa obratím na Michala Medunu z komisie ktorý dostane slovo, aby nám dal mm, v ústnej forme nejaké informácie a potom dostaneme e, tie písomné informácie od e, komisia. I would like to stress as president. E, chcem zdôrazniť, ako zdôraznil vo svojom usmernení aj predseda komisie Juncker, a síce, že pre túto komisiu platí, že diskriminácia nemá miesto v Únii a zákaz diskriminácie patrí k základu a k tým základným hodnotám, ako je to v článku 18 zmluvy o fungovaní EÚ a je to aj v článku 21 charty základných e, práv. Zákaz e, diskriminácie na základe národnosti, národného pôvodu patrí k základným e, právam občanov a k základným právom na voľnom trhu. A voľný pohyb európskych občanov je právo, ktoré je veľmi blízko európskym občanom. Je tu viac než 14 miliónov európskych občanov, ktorí majú bydlisko e, v inom členskom štáte a naozaj si vážia voľný pohyb najviac zo všetkých e, práv EÚ tak toto ukáza podľa prieskumov Rumúnsko bolo vlastne krajinou číslo 1, pokiaľ ide o počet Rumunov žijúcich v zahraničí. Je ich až 2,3 milióna podľa prieskumov a sčítania. A chcem vás ubezpečiť, vážení členovia, že robustná európska legislatíva ktorá sa zakladá na základnom princípe nediskriminácie, poskytuje efektívnu ochranu európskym občanom pred diskrimináciou. Charta zabezpečuje právo pracovať, usadiť sa, hľadať si zamestnanie a dostávať náležité služby vo všetkých európskych krajinách EÚ. EU a takisto charta hovorí o správ, spravodlivom zaobchádzaní a podmienkach. E, chápem, že sa európske občania e, cítia e, zle, keď musia, keď naražajú na prekážky ale mm, svoje práva môžu chrániť rôznymi nástrojmi. Môžu sa obrátiť na špecializované orgány, ktoré pomáhajú e, občanom a pomáhajú spotrebiteľom alebo zamestnancom. Takisto e, vnútroštátne orgány chránia práva občanov. Krem toho, mobilní občania EÚ môžu získať pomoc aj od európskych e, orgánov, ktoré poskytujú pomoc tým európskym občanom, ktorých práva sú narušené a nedodržiavané. Chcem vás ubezpečiť, že komisia robí, čo môže, aby dohliadala na dodržiavanie európskych zákonov, funguje ako strážkynia zmluv a dohliada na to, aby aj vnútroštátne predpisy boli v súlade s európskou legislatívou a chartou a v rámci kompetencií vyšetrujeme aj e, prípady porušovania a ak je potrebné, využijeme naplno tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, vrátane postupu pre porušenie. My odsudzujeme neoprávnené e, porušovanie práv občanov EÚ. Európsky občania majú právo voľne sa pohybovať a usadiť sa a hľadať si zamestnanie. A to sa týka aj verejného vnímania, e, ktoré často nevychádza z reality. A tu e, členské štáty sa môžu spolahnuť vždy na podporu komisie. Už v novembri 2013 vydala komisia oznámenie k voľnému pohybu občanov, kde sa vysvetľujú fakty a čísla k voľnému pohybu a takisto sa vysvetľujú možnosti, ktoré majú členské štáty a občania. My vysoko hodnotíme podporu Európskeho parlamentu a je veľmi dôležité, aby Európsky parlament a jeho vážení členovia pomáhali k správnemu vnímaniu voľného pohybu občanov EÚ medzi širokou verejnosťou. Pokiaľ ide o túto petíciu, my analizujeme e, fakty, ktoré obsahuje a vyzývame vážených členov a predkladateľov petície, aby nám poskytli viac Podrobnosti k incidentom, ktoré sa spomínajú v petícii. Tieto detaily potrebujeme na to, aby sme efektívne mohli posúdiť a spracovať túto petíciu. Sme si vedomí niektorých e, incidentov, ktoré petícia spomína. Určite e, tých 11 incidentov e, viac menej poznáme. Ďakujem, toľko z mojej strany, rád odpoviem na otázky. Ďakujem. A toto je vlastne jedna z najzaujímavejších a najdôležitejších diskusí, ktoré tu môžeme viesť, pretože tu ide o základné ľudské práva. Takže teraz dávam slovo kolegom. Pani Curtin Dolling ako prvá. Ďakujem. A ďakujem aj Viktorovi a predkladateľovi petície za úvod. Na úvod môžem povedať, že plne súhlasím s Viktorom, keď hovorí, že je naozaj skutočné nebezpečenstvo, pokiaľ ide o raz xenofóbie, raz diskriminácie, a ako členovia parlamentu by sme mali niesť zodpovednosť aj za to, ako hovoríme na verejnosti. Žiaľ, som veľmi smutná, musím povedať, že dvaja britskí členovia tohto výboru, eh, ľudia, ktorí hovoria veľmi odlišným tónom vo vnútroštát, na vnútroštátnej pôde, eh, nereagujú na kritici, kritic, kritiku, eh, ktoré, ktorá zaznela, pokiaľ ide o zaobchádzanie s rumúnskymi občanmi vo Veľkej Británii naozaj nemali by sme eh, využiť, eh, využívať jazyk xenofóbov, populistov a to by malo platiť pre všetkých členov Európskeho parlamentu. A takisto je dôležité, aby sme niesli kolektívnu zodpovednosť eh, a reagovali na diskrimináciu. A, tak to E, diskriminácia sa často e, objavuje a vieme, čo to znamená e, a môže znamenať z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ ide o tie poznámky na adresu Spojeného kráľovstva, myslím, že je niekoľko vecí, ktoré by som chcela povedať z britského kontextu. Nehovorím v mene britskej vlády a nesľubujem ani nejaké zmeny, ani nehovorím za tie zmeny, ktoré tu prebehli za posledné roky od roku 2000 2010 my si uvedomujeme hodnotu medzinárodných študentov, či prichádzajú z EÚ alebo z tretích krajín a vieme, ako to pomáha nášmu vysokému školstvu aj oblasti výskumu. A tu chcem tie pravidlá, ktoré sa uplatnili na rumunských a bulharských študentov, od roku 2004 do roku 2013 a teraz sú uplatnené na všetkých študentov, ktorí študujú v Spojenom kráľovstve. Tu ide o prístup k pôžičkám na živobytie. A ja si myslím, že to je vec, o ktorej by sme mali uvažovať aj v Európskom parlamente. Ako zabezpečíme voľný pohyb študentov v EÚ. Ja mám voličov, ktorí mi píšu a hovoria, že majú právo študovať v inej krajine EÚ, ale nemajú právo na pôžičku alebo e, podporu, e, sociálnu podporu. A toto je problematická situácia nielen v Spojenom kráľstve, ale aj inde. V petícii sa hovorilo aj o nákladoch na bývanie, vysokých nákladoch na bývanie. V Spojenom kráľovstve máme naozaj katastrofálnu krízu v oblasti bývania. Vie to každý v Spojenom kráľovstve a Národná asociácia študentov práve zverejnila štúdiu o kríze a čo to znamená pre študentov o 25 vzrástlo, vzrástli náklady na podnájmy v Spojenom kráľovstve a 50 študentov v Spojenom kráľovstve domácich aj zahraničných majú problém zaplatiť nájomné. Teda toto je náš problém v sektore bývania. Určite to trápi všetkých. Máme problémy aj pokiaľ ide o zamestnanosť, nízke platy a samozrejme zraniteľní eh, pracovníci. Migranti sú eh, vždy horšie postihnutí. V rámci Labour Party sa usilujeme riešiť aj túto situáciu. A potom tu, eh, hovor, sa tu hovorilo aj o ľuďoch, ktorí sú pod hranicou chudoby. My máme obrovský problém s obyvateľstvom, ktorý žije pod hranicou chudoby. Máme veľmi e, znepokojujúce údaje. Je to problém pre makroekonomiku, je to problém, ktorý musí riešiť e, aj makroekonomika aby ľudia mohli žiť e, dôstojným životom, či sú to domáci pracovníci alebo zahraniční. Ospravedlňujem sa za všetkých, e, ktorí spôsobili vašim občanom e, problémy e, s diskrimináciou. Môžem vás len povzbudiť, aby sa vždy obrátili na justičné orgány, aby s týmito prípadmi bolo naložené správnym spôsobom. Predsedníčka, sme vo veľmi zložitej situácii, pokiaľ ide o čas a časový tlak, teda my musíme uh, o 3 minúty odísť z tejto miestnosti, takže dám slovo ešte pánovi Martinovi, pánovi Balisakimu a potom budeme musieť ukončiť. O 3 minúty totiž musíme opustiť túto miestnosť. A ak sa ne, a poprosím vás naozaj na 30 sekúnd vaše vystúpenia. Dobre, takže máme pár sekúnd chcem sa poďakovať Viktorovi, predkladateľovi petície, za to, že predstavil túto petíciu a naozaj Európska únia chráni európske práva a my e, sa tiež musíme za to stávať. A stále počúvame aj o e, členoch parlamentu, ktorí majú tendenčné vyhlásenia, dokonca rasistické vyhlásenia. Mali by sme to naozaj odsúdiť, pretože rasizmus je v Európe zločin. Áno, ja súhlasím s vašim názorom. Teraz dávam slovo tebe, Pál. Eh, rozmýšľam nad tým, čo by sme mohli urobiť. Rozhodne je tu asi dobrý návrh eh, počkať na písomné stanovisko Európskej komisie. Len, pani predsednička, sledujem situáciu, že pán predkladateľ hovorí o tom, že je tu diskriminácia a Európska komisia hovorí o tom, že máme tu nejaké doklady, ktoré zabránia diskriminácii. Pravdepodobne tie doklady, neviem, či tie dokumenty Európskej únie sú dostatočne účinné. Takže možno, že by sme mohli uvažovať e, aj v našom výbore o tom, že by sme iniciovali nejaký seminár odborný, alebo možno aj hearing, ja viem, že hearingov máme dosť, na otázku, či je dostačujúca súčasná európska legislatíva na ochranu práv e, občanov Európskej únie proti rôznym formám diskriminácie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Eleonore also wanted to take the... Ďakujem, Eleonora, aj ty si sa chcela vyjadriť veľmi stručne. Áno, budem hovoriť veľmi e, stručne a krátko. Chcem len povedať, že plne podporujem túto petíciu, ktorá bola predložená a chcela som všetkým pripomenúť, že na poslednom pléne sme odsúhlasili aj správu o situácii v oblasti základných práv a táto správa bola prijatá veľmi pozitívne, bol zavedený aj mechanizmus na monitorovanie základných práv v Európe, takže neviem, e, či to bolo dostatočné, ale na záver sme to odsúhlasili v parlamente a myslím si, že toto je cesta, ktorou by sme mali ísť, aby všetky základné práva v Európskej únii boli dodržiavané, aby to bolo monitorované. Ďakujem. Vrátila by som slovo ešte komisii, ale chcem dodať následujúce. Chcete sa ešte vyjadriť? Prosím, nech sa páči, 20 sekúnd. Ďakujem vám všetkým. Naozaj tu ide o základné práva, hovoríme o európskej mobilite, o migrantoch. Pokiaľ ide o študentské pôžičky, musíme pochopiť, že e, e, začali Rumunmi a Bulharmi. A prečo práve týmito e, národnosťami? Pokiaľ ide o rumunských zamestnancov, tí sú povinní žiť zase v Británii v nadmerne eh, drahých eh, eh, domoch a podnájmoch. A... Musíme bojovať proti xenofóbnym vyjadreniam v každom prípade a pokiaľ ide o mojich talianských priateľov, grácie mile. Let me also point out. Ďakujem a k tomuto k tejto téme ešte chcem povedať, že my sme spustili aj štúdiu a tá sa začne v októbri a bude tam, pôjde o efektívnu vykonávanie právo európskych občanov na voľný pohyb Európskej únie. Ja sa teším na túto správu a myslím si, že bude prínosná pre našu prácu a naša práca určite bude pokračovať a rozhodnutie je teraz také, že petícia zostáva otvorená a my sa pokúsime preskúmať rôzne spôsoby, ako upozorniť na tento problém a nájsť naň riešenie. Ďakujem, že ste prišli a teraz vám všetkým želám dobrú chuť.